El señor presidente, en eh, cerreruda sesión, señoría. Pokračujeme v plenárnom zasadnutí. Dámy a páni, zápisnica zo včerajšej plenárky je už k dispozícii. Ak nikto nebude mať žiadne pripomienky, tak ju budeme považovať za schválenú. Naším prvým bodom programu je odporúčanie do druhého čítania